Dear President, Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Takže otvárame znovu schôdzu, protokol, teda zápisnica zo včerajška a prijaté texty sú k dispozícii. Sú nejaké námietky? Nie. Takže tým pádom je zápisnica schválená. Máme tu e, nasledujúce žiadosti o nominácie Giovanni Lavia, Amalia Sartori, e, ako aj Maria Sartori, e, členka delegácií pre vzťahy so Spojenými štátmi, štátmi Fabricio Berto, delegácia pre vzťahy z Indiou. Sú nejaké e, námietky proti týmto nomináciám? Tým pádom sú schválené. Mm, ďalší bod na programe. Ľudské práva. To bude trvať maximálne hodinu a začneme právnym štátom v Rusku ako prvý. Autor uznesenia dostane priestor. On Ania Kacári. Minúta a pol. Pani kolegyne Jakonsári. Pán predseda. Európska únia a Rusko sú partnery. V niektorých hľadoch dokonca úzky partnery, blízki partnery a priatelia. Priatelia môžu byť otvorení a úprimní voči sebe navzájom a v tomto čase sa právom obávame ohľadom toho, čo sa deje v Rusku s občianskou spoločnosťou, pokiaľ ide o legislatívu, ktorá sa tam príjma. Je to zarážajúce, že organizácie ako nadácia Friedricha Eberta Kodrana, Konrada Adenauera, ktoré majú národnú reputáciu v oblasti budovania demokracie, sú teraz prenasledované a trpia jednostrannými rozhodnutiami zo strany miestnych orgánov zvlášť eh, rušivé eh, rušivá je legislatíva ohľadom zahraničných agentov, ktorá sa týka činnosti týchto organizácií. Naozaj to nevyhovuje medzinárodným normám, my to odsudzujeme. Dialóg o ľudských právach s dialogom by mal byť využitý na poukázanie na tých, tieto veci. Mali by sme o nich diskutovať do podrobností. Európska rada by mala akceptovať to, čo hovoria ministri zahraničných vecí o radom Rusy. Ďakujem pekne, kolegyňa Jakonsaria. Teraz bude hovoriť pani Kornelisa minúta a pol. E Pán predseda, Európska únia má strategické partnerstvo s Ruskom, ale obviňovanie EÚ zo zachovania e, siete tajných, ale teda odsudzuje EÚ zo zachovania siete tajných služieb a to nás, nás naozaj nezbližuje. Prezident Putin, Putin a jeho vláda potláča činnosť mimovládiek, aktivistov v oblasti ľudských práv a príslušníkov menšín. Nemá to nič spoločné s modernizáciou alebo stabilitou Môže to viesť iba k ďalšej izolácii Ruska. Nemôžeme dovoliť bezvízové cestovanie e, ruských štátnych predstaviteľov, kým nie je zákaz e, vydávania víz m, mm, aplikovaný do detajlov v súvislosti s pánom Magnickým a preto vyzývame, aby sa rýchlo udelovali víza zo strany EÚ pre tých ruských občanov, ktorí trpia prenasledovaní, aby sme sa vyhli prípadom samovrážd a únosov. Tento týždeň o tom hovorila Duma, išlo o homosexuálnu propagandu, to odznelo ako termín a ochranu e, slobody vierovýznania. Tieto návrhy zákonov sú ďalším úderom pre ľudské práva v Rusku, pretože porušujú e, právo slobody prejavu, vytvárajú ešte ďalšie politicky ovplyvnené súdne procesy a porušujú e, všetky základné práva. Tieto návrhy zákonov idú proti alebo protirečia zákonom o ľudských právach, e, o, protirečia základným právam, e, hodnotám Európy a vytvárajú dokonca ešte väčšiu priepasť medzi EÚ a Ruskom. Ďakujem. Ďakujeme, pani kolegyňa. A teraz bude hovoriť pani kolegyňa Ojuland minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Počuli sme veľa slov, príliš veľa slov ohľadom situácie e, a demokracie v Rusku. Mali sme príliš veľa samitov, na ktorých sa o tom hovorilo. Mnohé uznesenia tohto parlamentu sa venovali v posledné 4 roky tejto téme bez konkrétnych výsledkov. Žiadna zmena Teraz je na čase, aby Európa reagovala. Na to, čo sa deje teraz v Rusku, musíme reagovať na zrútenie demokracie v Ruskej federácii. Musíme schváliť európsky zákon ohľadom Magnického. To, to musí byť naša reakcia a ešte raz vyzývam občianskej spoločnosti v celej západnej spoločnosti vrátane EÚ musíme vytvoriť Helsinský výbor, obnoviť teda toto hnutie na západe, aby sme posilnili politickú opozíciu v Ruskej federácii a zvlášť podporili občanskú spoločnosť, ktorá bojuje za demokratické práva, ústavné práva v Ruskej federácii. Ďakujem. Ďakujeme, kolegyňa Ojoland. Teraz bude hovoriť pán kolega Migalsky jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisážu. Pani... Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Pani Cornelisen poukázala na to, že Rusko je označované za strategického partnera EÚ. To sa hovorí v oficiálnych dokumentoch. Možno by sme mali zvážiť, či to chceme takto ponechať Ťažko si predstaviť, ako európsky strategický partner môže e, skrývať vrahov Magnického, ako neumožňuje politickým stranám konať e, nezávisle, ako e, hádže pole na podnohy mimovládkam, ako prenasleduje ľudí, ako napríklad Chodorkovský, ľudské práva v Rusku, sú jednoznačne v zlom stave, zhoršuje tá, táto situácia, voľby sú nedemokratické, sú tam podvody. Ako dlho si budeme nahovárať, že toto je náš strategický partner. Pokiaľ veríme v demokraciu a ľudské práva, si musíme túto otázku položiť. Ďakujem, kolega Migalský. Teraz bude hovoriť dve minúty kolegyňa Veržia. Ďakujem, pán predsedajúci. Od vytvorenia Sovietskeho sovietského bloku môžeme skonštatovať, že Rusko má problémy s demokraciou. Po návrate pána Putina do Kremľa tak e, veci sa len zhoršujú. E, správy NGOčiek o tom hovoria. A ako hovorí naše uznesenie, máme pochybnosti o tom, ako fungujú súdne orgány v Rusku. Eh, pán Manický, to je len jedna, eh, jeden z príkladov. Svet eh, pochybuje, ale ja nemám pochybnosti. Rusko je jedno z najkorumpovanejších krajín sveta. Podľa Transparency International na jednom z posledných miest sloboda prejavu je najviac ohrozovaná. 186. podľa ďalšej správy, tam, kde sú mass media najviac prenasledované. To je veľmi represívny režim. E, asociácie, ktoré dostávajú zahraničnú pomoc, tak sú na čiernych zoznamoch. Nie je to nič iné, len odpoveď Putina na NGOčky v tom procese, ktoré sa rozvíjajú od posledných volieb. Slovník, ktorý sa používa, to pripomína stalinovské obdobie. E, cena Sacharov bola obetiam režimu a nezabúdajme, aký e, je smutný osud kritických novinárov. Rusko patrí medzi tie krajiny, kde ešte autoritarizmus bývalých e, komunistických krajín e, funguje v najhoršej forme. A mám len jednu otázku. Na začiatku júna bol summit EU-Rusko. Aké poučenie môžeme z toho vyvodiť? Na čo máme partnerstvo EU-Rusko? Vielen Dank, Frau Kollegin Ďakujem, kolegyňa Veržia. Teraz bude hovoriť kolega Lisek minútu. Ďakujem, pán predseda, komisár. Asi 150 poslancov sa podpísalo pod nomináciu na Nobelovú, pardon, na Sacharovú cenu. A toto je špeciálna organizácia, sú tam osobitní ľudia, ktorí momentálne, s ktorými Rusko momentálne zle zaobchádza. Politické strany, obhácovia ľudských práv, právnici, všetci sú tam prenasledovaní a my musíme apelovať na vysokú predstaviteľku, eh, predsedu rady, komisie, aby diskutovali na všetkých úrovniach s Ruskom, aby upozornili na otázku dodržiavania ľudských práv a občanských slobod, pretože v Rusku už nič také neexistuje. Ďakujem kolega Lisek. Teraz bude, teraz bude hovoriť pán Poselt za politické skupinu. Jedna minúta. Ďakujem. Kolegyňa hovorila o ruských priateľoch, ktoré musíme, ktorých musíme kritizovať ale moji ruskí priatelia nesedia v Putinovej vláde. Buď sú mŕtvi, ako Magnický, pani Estimirova alebo pani Politkovskája, s ktorou sme úzko spolupracovali, alebo sedia niekde na Sibíri v nejakých trestných táboroch, ako pán Chodorkovský, pán Lebedev, alebo sú prenasledovaní ako pán Valní. A Máme tu rôzne nadácie, Adenovérovú nadáciu. Potom títo ľudia sú niektorí aj zavretí vo vezení, ako napríklad členky Pussy Riot. A na tom jasne vidíme, že tu máme čo dočinenia s režimom, ktorý je nepriateľský vočím ľuďom. A hovoriť o strategickom partnerstve len preto, že Rusi majú súroviny, tak to sa mi zdá trochu málo. Na jednej strane k strategickému partnerstvu patria aj spoločné hodnoty a spoločný právny základ. A v tomto zmysle musíme s Ruskom hovoriť jasnou rečou. Ďakujem, kolega Posol. Teraz bude hovoriť pani Muniz de Urquiza. Ďakujem, pán predsedajúci. Moja politická skupina je veľmi znepokojená situáciou ľudských práv v Rusku. Predovšetkým, pokiaľ ide o kvalifikovanie NGOčiek ako zahraničných agentov. Sme znepokojení politickým pluralizmom a tomu, ako Rusi pristupujú k opozícii, e, k usudcom alebo takým prípadom, ako je Magnický alebo ďalší. A tiež nás znepokojuje legislatíva a propaganda v oblasti homosexuality. Ale časté predkladanie naliehavých uznesení tohto parlamentu o Rusku. Nemyslíme si, že by to bola najlepšia cesta na zlepšenie situácie ľudských práv v Rusku. Myslíme si, že by sme mali viacej konsolidovať politický dialog s Ruskom, využívať samity, aby sme e, sa s nimi rozprávali o ľudských právach a na plene by sme tu mali hovoriť o ľudských právach v takých krajinách, kde E, ľudské práva e, nemajú takú pozornosť ako e, Rusko a myslím, že to by bolo tak v poriadku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani kolegyňa Munidor Kisa. Teraz bude hovoriť pani Takula. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi rád, že môžem dnes podať pár slov ohľadom právneho štátu v Rusku. Mám naozaj veľké obavy ohľadom toho, čo sa tam deje. A taktiež mám radosť, že fínska delegácia po tejto diskusii, ktorá má, fínska delegácia má naozaj veľa skúseností s Ruskom s udržiavaním ľudských práv, pretože ľudia v Rusku nezávisle od ich sexuálnej orientácie alebo náboženského presvedčenia, by mali mať právo na to, aby sa držiavali ich občanské práva. Európska únia je spoločenstvom hodnot a musíme zaistiť, aby krajiny, s ktorými spolupracujeme, s ktorými máme obchodné styky, taktiež rešpektovali ľudské práva. A to v pravom zmysle slova. Rusko je dôležitým partnerom a preto by sme sa nemali e, dívať inám E, voči tomu v súvislosti s tým, čo sa tam deje. Musia sa tam rešpektovať ľudské práva. Ďakujem, kolega Takula. Teraz kolega Čarnecký, jednu minútu. Takže ja som tiež jeden z tých, ktorí chceli, aby ktoré boli za udelenie e, ocenenia. Ale mimo existujú dve Ruska. Je tu jedno oficiálne Rusko, to je ten ruský štát, a na druhej strane, alebo toto Rusko je to, ktoré pošliapáva ľudské práva a verí v hrubú silu. A to, potom to druhé Rusko, vyvoláva dojem, že je slabé. Ale slabé je a to čiastočne vďaka tomu, že Európska únia nekoná a je bezmocná. Členské štáty EÚ majú dvojité meradlo. Na jednej strane odsudzujeme nedodržiavanie ľudských práv v nejakej krajine XY ale netlačíme na e, rešpektovanie ľudských práv v krajinách ako Čína alebo Rusko, pretože máme s nimi obchodné styky. Ďakujem. Teraz kolega Betten. Um, Ďakujem, pán predseda. V Rusku nie je právny štát. Ruská vláda je režimom gangstrom, ktorý úspešne presadzuje a vyváža bezprávnosť na západ. V roku 2006 agenti ruského štátu zavraždili Alexandra Litvinenka. Je, bol to akt terorizmu a David Cameron porušil svoje sľuby, že bude pomáhať odhaľovať toho, čo sa stalo výmenou za dohodu s prezidentom Putinom. Ruská vláda sa e, očividne korumpuje justíciu. Sú tam vrahovia, ktorí sa pohybujú e, na uliciach Londýna a britská vláda sa na to, to ignoruje. E, v Rusku je organizovaný zločin, ako je spolupráca s Ruskou v oblasti právnych a bezpečnostných otázok by mala byť neprípustná, kým sa skutočne tam nevytvorí právny štát. Ďakujem, kolega Betten. A teraz ďalej budú hovoriť ďalší rečníci. Začne pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Muniz povedala pred chvíľočkou, že diskutovanie o Rusku vo štvrtok po obede nie je dobrá myšlienka, že to nie je ten správny formát. Neviem, či diskusia o Európsko-Ruskom samiete by bola lepším nápadom. V našich vzťahoch eh, k Rusku sa nám nepodarilo dosiahnuť veľa. neziskové organizácie v Rusku, vrátane tých dobre známych, sú zastrašované, kedy sa prijal zákon v Dume v novembri 2012 a toto je dôvod, prečo sa pýtame, či existuje vôbec právny štát v Rusku. Ďakujem. Kolega Preda, teraz bude minúto hovoriť kolega Howitt. Ďakujem, pán predseda. Eh, hovoril som o potrebe konzistentnosti v Európe, v presadzovaní ľudských práv voči našim strategickým partnerom a dnes menujeme Rusko ako mm, najlepší príklad. Eh, toto je najhorší zásah proti eh, občanských spoločnosti od druhej svetovej vojny ehm, tieto organizácie sú diskreditované a sú označované za špionov a my musíme e, vzhľadom na túto legislatívu sa snažiť o to, aby sa zachoval dialog s ruskými občianskými spoločnosti, alebo budeme stáť bokom, tak ako sa to niekedy zdá pán predseda. Spolu s tými sa, ostatnými sa uh, pripájam k protestu proti ruskému zákonu, ktorý zakazuje informovanosť a hovorí proti sexuálnej orientácii. Toto je právo a homofobické vraždy z mája ukazujú, že toto je fatálna hrozba. Ďakujem kolega Hawit. Teraz bude hovoriť kolega Sonik. Rosja, ktorá vydala zarówno ľudí vybitných. Rusko, ktoré, e, Rusko je krajinou, ktorá nám dala Sacharova, Solženicina, ale tiež Stalina a bolševikov. Nedokáže sa postarať o svojich vlastných občanov. Štát buduje svoj vlastný aparát. Nedokáže sa zabaviť dedičstva stalinizmu. Bojí sa slobodných občanov. Solženicín, Sacharov boli zdrojom e, hrdosti v Rusku dnes. Sú to aktivisti memoriálu a nezávislí novinári, ktorí sú zdrojom hrdosti pre Rusko. Štát sa snaží zdiskreditovať ich ako zahraničných agentov a, a hrozbu e, pre Rusko. Musíme pomôcť Rusku prekonať svoje komplexy, Musíme povedať Rusku, že je to fantastická krajina, ale spôsob, ako rást, nie je spojený so, so zničením opozície a ľudských práv. Nie je možné prenasledovať vlastných ľudí, eh, história či dejiny. Bol prerušený. Teraz sa dostaneme k spontánnej rozprave. Pán kolega Landsbergis, máte otázku pre pána Sonika? Iba Krátka pripomienka. Pán predseda, pokiaľ chceme dialog, vážny dialog s Ruskom, tak prvým krokom by bolo pán kolega Landsbergis, máme tu postup Catch the Eye, máme tu modrú kartu, to znamená otázka pre predchádzajúceho rečníka. Môžete sa zúčastniť e, na tomto Catch the Eye? Takže preto otázka. Otázka pre pána Sonika, prosím. Toto je moja otázka. Keď sa pozrieme vážne na takúto diskusiu a tento názov tam nebol opravený z právny štát v Rusku, pretože niečo také neexistuje, na e, autoritárny štát v Rusku. Čo je realita? Buď vláda Kremlu, ktorý v podstate presadzuje príkazy vládcu. Pán kolega Sonik. No, zgadzam sa s kolegom Landsbergisem, že titul mógłby byť... E, ja úplne s vami súhlasím. Pán Landsbergis, ten názov by mohol byť lepší, ale je to pre nás príležitosť aspoň teda diskutovať o týchto dôležitých otázkach. Ďakujem, kolega Sonik. A teraz sa dostávame postupu KHDI. Relatívne veľa ľudí sa hlási o slovo a možno by sme potom v ďalšom úseku mali byť, museli byť obmedzenejší, takže najprv pani Isária. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Tämä keskustelu... Ďakujem, pán predseda, za slovo. Táto diskusia ohľadom právneho štátu v Rúsku je veľmi potrebná, pretože Rusko je strategickým partnerom a preto musíme hovoriť o týchto otázkach. Európske hodnoty musia byť obhajované či už v Európe, alebo v, na území strategických partnerov. A predovšetkým chcem upozorniť na posledný legislatívny vývoj, kde Rusko začalo označovať mimovládne organizácie ako zahraničných agentov. Mimovládne organizácie majú možnosť sa aj zaregistrovať do registra zahraničných agentov a pokiaľ to neurobia, tak je im uložená veľká pokuta. A ja dúfam, že táto otázka prenasledovania mimovládnych organizácií bude vysoko na európskom programe. Ďakujem. Už teraz nepríjmam žiadne ďalšie prihlášky do Catch a Ja chcel by zo všetkých rečníkov poprosiť, aby sa držali v rámci jednej minúty. Pán kolega Romeva Eruita. Situácia v Rusku je systematicky problematická, pokiaľ ide o ľudské práva a právny štát medzi inými je tam represívna politická klíma, kartely, porušovanie základných slobôd a nezávislé občianskej spoločnosti. Zvlášť zaražajúce je to, že federálna legislatíva sa prijala na základe homosexuálnej propagandy. To posilní eh, diskrimináciu voči jednotlivcom, ale čo je ešte horšie a ťažko pochopiteľné je to, že E, orgány neurobili nič, aby sa zastavila táto diskriminatívna legislatíva, ktorá ktorú nazývajú propagandou a preto by som chcel v texte, o ktorom budeme hlasovať, e, v, mať e, zmienku alebo výzvu pre Dumu, aby sa prestalo s takouto činnosťou. Žiaľ, nebolo to zapracované, ale ešte stále je tu požiadavka premyslenia si toho, ako sa tento text vypracoval, pretože je to dôležité. Ďakujem.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 kedy e, zomrel, zosnul prezident Polskej republiky Kačinsky a ďalšie desiatky polských obetí počas tejto katastrofy. V Rusku 4 roky prebieha vyšetrovanie a ruské orgány Napriek viacerým žiadostiam neposkytujú polským orgánom postačujúce informácie ani pozostatky lietadla, ani čierne skrinky z tohto lietadla. Z tohto dôvodu polské vyšetrovanie nemôže pokračovať. Ruské orgány eh, trvalo im veľmi dlho, aby urobili potrebné veci, aby predložili dôkazný materiál to, že nechcú e, dodať e, zásadný dôkazový materiál polským orgánom, tak toto odmietanie nerešpektuje právny štát a preto predstavujem moje pripomienky. Viecka. Ďakujem. Ja bude hovoriť pani kolegyňa Jasloviecka. Ďakujem, pani prevodničance. Ostatní... Ďakujem, pán predsedajúci. V posledných mesiacoch došlo k zhoršeniu a vyostreniu ruskej politiky Kasparov ušiel z Ruska. NGOčky sú prenasledované, hlavne tie, ktoré sú financované zo zahraničia. To nám ukážuje, že nás východný partner e, má veľmi znepokojivú situáciu. Veľmi často sa hovorí, že Rusko je autoritatívnou krajinou. Veľmi často sa hovorí, e, že Rusko je autoritatívnym štátom kde neexistuje žiadna sloboda prejavu. Zmena vnútornej politiky v Rusku spôsobuje to, že aj my by sme mali zmeniť náš postoj k Rusku. Už nedochádza k modernizácii tejto krajiny, pretože je jasné, že krajina nechce splniť určité povinnosti, ktoré sme spolu stanovili e, e, a teda Mali by sa sústrediť na e, posilnenie občianskej spoločnosti v Rusku a členské štáty by mali rozvíjať dialog s touto krajom Teraz kolega Kelly. E, Pán predseda, nie je to poprvýkrát, kedy hovoríme o Rusku. Nepochybne veľa ľudí má pochybnosti, podozrenia, že veci nie sú tak, ako by mali byť zvlášť v súvislosti s Putinom a ľuďmi okolo. Títo nerešpektujú občanské práva, občanské slobody. A nemá zmysel. Teda veľa sme už o tomto čítali, vieme, čo sa tam deje. Európska únia musí e, konať ráznejšie, musí pokračovať v rokovaniach, musíme zdôrazňovať potrebu slobody občanov a ľudských práv, otvorených, transparentných diskusí a spoločných morálnych noriem. Ďakujem, kolega Kelly. Ďalej pani kolegyňa Korola. Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä sekä useiden YK ihmisoikeussopimusten ako členka OBSE a a signátár mnohých eh, európskych eh, dohovorov. Je potrebné, aby sa rešpektovali základné slobody a právny štát, eh, nedávne procesy v Rusku ehm, sú zdrojom obáv. Spomenuli sme Magnického, Chodorkovského a Politkovského, teda ehm, to bolo v návrhu uznesenia, ale to iba niekoľko príkladov toho, ako Rusko porušuje základné princípy právneho štátu. Ruská občianská spoločnosť trpí tým, ako sa zaobchádza s homosexuálmi. Toto vytvára diskrimináciu. Rusko je dôležitý obchodný partner Európskej únie teda vysoká predstaviteľka Aštonová by mala o tomto s ruskými partnermi hovoriť. Ďakujem. A na záver pán Hönstein. Bardzo dziękuję. Dobre, že máme tá rezolúciu. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi spokojná, že máme toto uznesenie a že sa sústreďuje na NGOčky, pretože bez nich nemôžeme mať občianskú spoločnosť. Táto sa musí zorganizovať a NGOčky zohrávajú významnú nadnárodnú úlohu premiér. Otázka, o ktorej sa venujeme, je nadnárodnou otázkou. A nie je možné predsa používať termín agent, keď opisujeme tieto organizácie, ktoré zohrávajú takú vynikajúcu úlohu. Ide o skutočné prenasledovanie a ide sa aj proti občianskej spoločnosti, proti e, vyjadreniu demokracie. Ešte Goebbels pred Stalinom hovoril, že opakované klamstvo sa stane pravdou, ale my musíme Ehm, nesmieme na to zabúdať a tie hrozné slova, ktoré sa nepáčia, ale ktoré prinášajú diskusiu v spoločnosti. Ďakujem pani Tónun Hohenstein, takže tým sme ukončili časť KHDI a teraz bude hovoriť pán komisár Levanovský. Pán predseda, vážení poslanci, toto uznesenie a táto diskusia jasne preukazujú rastúce obavy zo strany Európskej únie ohľadom situácie v súvislosti s ľudskými právami v Ruskej federácii. V súvislosti s celkovou situáciou aj v súvislosti s jednotlivými prípadmi, ktoré tu dnes boli spomenuté. A hovorila sa o tom viackrát už aj zo strany vysokej predstaviteľky Catherine Ashton. A áno, musíme uznať, že v priebehu posledných mesiacov došlo k zhoršeniu situácie v ktorej sa pohybuje občanská spoločnosť v Rusku. Predovšetkým prostredníctvom vydania nových zákonov, to znamená takým v podstate právnym spôsobom. Máme tu e, zákony ohľadom podmienok vo vezení, ohľadom demonstrácie, ohľadom homosexuálnej propagandy. Tieto všetky vedú k tomu, že sa tým obmedzuje priestor e, na politickú aktivitu v krajine. A my musíme rozhodným spôsobom konať na verejnosti aj v bilaterálnych stykoch. A myslím si, že ruské úrady a súdy, úrady presadzovania práva, konali nezávisle v, niekto, niekto, v jednotlivých prípadoch. Niektoré tieto prípady sa dostali až pred Európsky súd pre ľudské práva, OSN po nedávnej návšteve do Ruska e, sa vyjadrilo v tom zmysle, že by Rusko malo zaviesť opatrenia v rámci svojho justičného systému, tak aby sudcovia neboli ovplyvňovaní pri výkone svojho povolania. To je tiež celkom radikálne stanovisko. V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch justičné postupy o, e, proti pánovi Navalnému a e, ďalším osobám vrátane tých, ktorí sa zúčastnili demonstrácií v Balatnaji, sa budú ukončené. Ďalej tu máme posmrtný proces proti pánovi Magnickému, ďalej to mám pána Chodorkovského, ten, ten prípad sa bude riešiť v auguste. My sme mali príležitosť diskutovať o týchto prípadoch detailne v rámci našich konzultácií 17. mája o ľudských právach. Európska únia bude naďalej sledovať zblízka tieto prípady. Právny štát by mal byť a je prioritnou oblasťou eh, v súvislosti s našimi vzťahmi s Ruskou federáciou. V súčasnosti implementujeme projekt, ktorý by možno mohol pomôcť v spolupráci s Radou Európy pri vytváraní systému eh, odvolania eh, v trestnoprávnych prípadoch v Rusku. Takže by sme to mohli spolupracovať s Ruskou federáciou, vrátane teda v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa nezávislosti súdnictva. Myslím si, že je tu potenciál konsolidovať a posilniť právne prostredie. A taktiež vítame, sme pripravení pracovať s Ruskom na takýchto projektoch a budúcnosti, zatiaľ čo naďalej budeme jasne vyjadrovať naše obavy aj na verejnosti, pokiaľ sa budú ešte odohrávať posledné ďalšie prípady, ako tie, ktoré sme spomenuli v našej diskusii. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Levandovský. A na záver sme ešte prijali žiadosti z vašej strany. Tá, túto časť teda ukončujem.